Right. Um, good afternoon, ladies and gentlemen. Dobré popoludne, vážení. Mohli by sme prijať program s tým, že pod bodom 4 vám poskytneme aktuálne informácie o katalógu a, odpadu a takisto aktualizáciu uh, aktualizáciu práce skupiny o právach duševného vlastníctva, vlastníctva a copyright. Teraz oznámenia predsedajúcej. Ako vidíte, snažila som sa niečo robiť s telefónom. Dostame, dostali sme tieto nové kódy, ktoré vám umožnia prístup e, k všetkým dokumentom. Takže tento, na základe tohto kódu budete mať prístup E, k všetkým dokumentom. Už je tam veľa digitálneho obsahu, ale niekedy ten prvý pokus nevíde. Ale pracujeme na tom a na základe toho budete mať veľmi ľahký prístup k všetkým e, dokumentom zo zasadnutia online, takže naďalej budeme pracovať bez papiera. Veľmi s potešením vám hovorím, že priemyselný výber sa dosť rozhodol nasledovať náš príklad a takisto bude fungovať bez papiera a to bude ich reakcia na digitálny trh. To je veľmi nápomocné, užitočné a toto zasadnutie môžete sledovať aj online cez aplikáciu e-meeting, cez web streaming a nová verzia e, newsletteru je takisto dostupná. A potom ešte jedno oznámenie. Zajtra budeme v 4Q 1. Nie tu. Je tu tento dokument a tuto je naša cesta do Silicon Valley v Spojených štátoch. Je tam uh, uh, fotografia. Ja som bola uh, tým... Uh, ja som tam bola ako taký ctený člen. Dobre, takže chcete ešte niečo doplniť do programu? Dobre, nie. Takže program je schválený. Len rýchlo o spoločnom trialógu o dodávke plynu PPE a e, odpad e, s káblov. Ukončili sme trialóg a dohodli sme sa na všetkých otvorených otázkach s radou a komisiou. Dohodli sme sa na týchto troch spisoch a chcem sa veľmi pekne poďakovať Antonivej Lópezovi, ktorý bol e, pripravený už e, pred letom. Ďalšia kolegyňa a ja sme na tom pracovali ako spravodajkyňa, ale samozrejme sa chcem srdečne poďakovať aj tieňovým spravodajcom a nášmu personálu. Toto všetko sú otázky, ktoré pokryli e, bezpečnosť viacerých eh, z tých, ktorých eh, hájime, zastupujeme doma. Dúfam, že na základe toho Európa bude bezpečnejším miestom. Takže normy eh, sú späť. Budeme o tom diskutovať s koordinátormi, pokiaľ pôjde o auta, ale tu sme sa dohodli na zjednodušených štandardoch v viacerých eh, oblastiach, pokiaľ ide o bezpečnosť a za to sa vám chcem srdečne poďakovať. Chceli sme eh, aktualizované informácie od pracovnej skupiny o eh, právach duševného vlastníctva a o copyright. Catherine, nech sa páči, máš slovo. Ďakujem, pani predsedkynia. Zasadnutie, ktoré sa uskutočnilo minulý štvrtok, bol tam aj e, prítomný kolega z výboru a zameriavali sme sa na otázku toho, ako zlepšiť cezhraničnú prístupnosť a dostupnosť audiovizuálnych diel v Európskej únii. Hovorili sme o, mali sme tu zainteresované strany, e, každý mal 5 minút na prezentáciu a potom e, sa o tom diskutovalo otázky a vrátili sme sa. Myslím, že čo bolo pre mňa zaujímavé v tej diskusii bolo, že je e, tu, že sa porušujú tie existujúce podnikateľské modely, ale tá digitálna realita, v ktorej žijeme, nie je čosi, čo vlastne zohľadňujú viacerí z tých, ktorí to prezentujú. Čiže, ako som už povedala v minulosti, tak bude potrebná diskusia o nových návrhoch v oblasti copyrightu a takisto som chcela výboru oznámiť, že práca, ktorú sme odviedli v tejto oblasti, je naozaj veľmi objemná, ale bol tu obrovský počet zainteresovaných strán a e, tie otázky sú veľmi zložité a v dôsledku toho e, to bude pokračovať, tá práca bude pokračovať do konca roka. Čiže aktuáli, prebežne vás budeme informovať, je to veľmi užitočné, ale isto sú tu eh, určité zainteresované strany, stakeholdery, ktorí by eh, eh, treba povedať, že ak nezohľadníme digitálnu realitu, tak sa dostaneme do situácie, kedy bude ešte viac pirátskej, ilegálneho sťahovania ako teraz Takže mali by sme o tom spolupracovať aj s inými výbormi na tejto otázke. Príliš často sa nehovorilo v diskusii o spotrebiteľovi, takže toto bolo trošku frustrujúce, ale možno tuto kolega by chcel ešte doplniť niekoľko slov. Nech sa páči. Áno, no už súhlasím s tým, čo povedala Catherine z môjho pohľadu som bol veľmi sklamaný, pretože ja som e, zachytil to, že teda ja som mal pocit, že sa pozeráme dozadu 10 rokov do minulosti, ale nie do budúcnosti. A ja e, som to spochybňoval, ale ako povedala Catherine, sú to všetko e, podnikateľské modely a momentálne nie sú otvorené tým príležitostiam, ktoré pre ne existujú. E, a ktoré by dokonca podľa môjho názoru mohli zlepšiť ich e, dosah a ich e, e, základňu klientov a poskytovali by lepšie služby spotrebiteľom. Ale viedli sme veľmi dobrú diskusiu aj o bezpečnosti, ale nie, ale mali sme diskusiu a myslím si, že sa ešte, sme ešte veľmi vzdialení od dohody. Komisár sa má vyjadriť v decembri, ak sa nemýlim. Ešte nejaké komentáre? Dobre. Dobre, takže ďalší bod na programe je smerom k lepšej právnej úprave jednotného trhu. 197 pozmeňovacích závrhov bolo predložených v rámci prvej a druhej lehoty. Tú druhú lehotu sme mali z toho dôvodu, že dôležitá štúdia, eh, ktorú sme zadali, bola predložená počas tohto obdobia, čiže išlo o to, aby eh, sa umožnilo vôbec predložiť pozmeňovacie návrhy týkajúce sa eh, bodom, ktoré boli pokryté v tejto štúdii. Čiže chcem sa opýtať, či by ste sa chceli k tomu vyjadriť, túto kolegyňa, e, spravodajkyňa a potom e, e, tieňový spravodajcovia, hoci tieňový spravodajca z EPP tu nie je a potom dám slovo do diskusie. Tu kolega tu bude, ale predseda výboru, predseda zasadnutiu spoločného, spoločných výborov. Nech sa páči. Ďakujem, Vicky. Takže eh, tieňoví spravodaj, vážení tieňoví spravodajci, vážení kolegovia, už eh, bolo povedané, že tu sedíme vlastne druhýkrát, aby sme diskutovali o pozmeňovacích návrhoch, ktoré boli zaslané po tom, čo bola predložená štúdia, ktorú sme my ako výbor zadali. Nuž, ja som očakávala, že to bude trochu ľahšie, nebolo to až také ľahké. Správa už v júli e, mala byť, hlas, mala byť predmetom hlasovania vo výbore a potom sme mali druhú lehotu pre pozmeňovacie návrhy, no a tým sa to celé dosť natiahlo. Ale ja dúfam, že zajtra e, vďaka hlasovaniu celý ten proces e, bude úspešne ukončený. Chcel by som vyjadri, e, chcela by som využiť túto príležitosť a poďakovať sa všetkým, ktorí e, zaslali pozmeňovacie návrhy a ktorí sa zapojili do diskusie. No a pokiaľ ide o kompromisné pozmeňovacie návrhy, dnes poludnia sme sa ešte raz e, spojili so všetkými tiem, tieňovými spravodajcami, aby sme podiskutovali ešte o niektorých dôležitých bodoch. Ja si myslím, že sme pracovali veľmi efektívne a konštruktívne. Dúfam, že sa vďaka tomu dopracujeme k, e, k textu, ktorý bude schopný konsenzu, s ktorým budeme všetci súhlasiť. Pre mňa je dôležité, aby sme sa dopracovali k správne ktorá e, dosiahne zlepšenie regulácie vnútorného trhu. Chceme si uvedomiť, čo chceme dosiahnuť e, na vnútornom trhu a potom sa musíme dohodnúť, ako to dosiahnuť. Dodržiavanie princípu subsidiarity, lepšie hodnotenie vplyvu, poradenie, poradenstvo e, s rôznymi zaujímavými skupinami, presadzovanie právnych predpisov a neustále prehodnocovanie, evaluácia, toto, je pre nás, toto sú pre nás kľúčové body. A ja si myslím, že my ako výbor by sme mohli vyslať občanovi jasný signál tým, že povieme áno, pracujeme na kvalitnej európskej legislatíve, legislatíve, ktorá, poskytuje, ktorá bude poskytovať stimuly a nebude frustrovať. Dúfam, že zajtra toto budeme mať na zreteli, keď budeme hlasovať. V tom druhom kole, v tej druhej vlne som nepredložila žiadne nové pozmeňovacie návrhy ale ešte by som udelila slovo ostatným tieňovým spravodajcom, ale chcela by som sa mimoriadne poďakovať najmä dvom ľuďom. Ann Sophie, moja asistentka. A chcela by som sa poďakovať aj Karen, ktorá pomohla. A teraz by som udelila slovo ostatným spravodajcom, ak dovolíte, pani predsednička, pani Anne-Marie ja si myslím, že to bol e, veľmi dobrý proces. Chcem sa poďakovať spravodajkyni Ameli e, za to, že bola takáto otvorená. Myslím, že sme sa dopracovali k dobrému výsledku. EPP podporí všetky kompromisné pozmeľovacie návrhy. Dovolte mi len povedať e, v takej všeobecnej rovine, že toto je taká dôležitá správa, pretože v podstate postupujeme v súlade s tým, čo je zlepšenie vnútorného trhu, aby bol efektívnejší, menej byrokratický nejde o e, obmedzovanie práv, ide o obmedzovanie e, nadmernej byrokracie. Ide o to, aby e, to bolo implementovateľ, implementovateľnejšie v reálnom živote pre spoločnosti, pre občanov e, primeraným a vyváženým spôsobom. Ide o to, čo môžeme urobiť na európskej úrovni pre jednotný trh, ktorý má pridanú hodnotu a na základe toho je to efektívnejšie. Preto, pokiaľ ide o otázku niektorých aspektov v krokoch, v legislatívnych krokoch, sme sa rozhodli nedoplňovať ďalšie body, pretože e, tu hrozilo, že sa to ešte len predlží, keď tam budeme pridávať ďalšie kroky do toho celého procesu. My sme hovorili o správe jednotného trhu, e, nástroje Solvit, no a bolo dobre, že sme mali možnosť niektoré pozmeňovacie návrhy diskutovať. Neboli sme otvorení všetkému. Takže išlo o to, akým spôsobom zvyšovať povedomie a e, sprístupniť všetky tieto kvalitné nástroje, implementovať e, legislatívu e, jednotného trhu a sprístupniť ju spoločnosťam a občanom. Takže ďakujem veľmi pekne a ja vás ubezpečujem o podpore EPP k tejto správe. Kristos Oldemosa. Ďakujem. A ďakujem veľmi pekne aj za veľmi zaujímavé diskusie, ktoré sme viedli na práci s touto správou. Na úvod som mala kritický postoj eh, pretože myslím si, že sa príliš dôrazňovali tie negatívne signály, pokiaľ ide o európsku spoluprácu a európsku legislatívu. Ani mne to posolstvo nebolo celkom jasné, akým spôsobom by sme mohli zlepšiť legislatívu e, v rámci vnútorného trhu. V priebehu rokovaní sme sa pohli dopredu, ale ešte stále sú tu oblasti, e, v ktorých sme v našej politickej skupine trochu znepokojení. Myslíme si, že celá táto diskusia o gold plating Nedá sa len povedať, že gold plating je zlý fenomén. Ide však o to, že je dôležité, že ak by členské štáty chceli zájsť ďalej, tak by im to malo byť umožnené, ak e, je to možné. Takisto si robíme starosti o tom, že sa zadajú konkrétne ciele, konkrétne podmienky, aby sa zredukovala administratívna záťaž, administratívne bremeno, pretože sa hovorí o e, administratívnej záťaži, ale nejde o e, nepotrebné e, zaťaženie, pretože to môže byť aj priaznivé pre spoločnosť. Preto som toho názoru, že niektoré formulácie sú problematické. No a ide tu o princíp subsidiarity je to tak, že komisia predkladá legislatívne návrhy a musia sa o to zaujímať, či tento princíp je dodržiavaný. Toto je e, e, zmluvný záväzok, takže takto to naformulovať, že chceme vyslať signál, že túto legislatívu nechceme, to je podľa nášho názoru e, podľa názoru našej politickej skupiny problematické, preto si vyhradzujeme právo zvážiť, ako budeme zajtra hlasovať aj v závislosti od toho, koľko z našich pozmeňovacích návrhov prejde. E, podporujeme niektoré kompromisné návrhy, nie však všetky a vyčkáme, aký bude zajtra výsledok. Pokladáme tú správu za dôležitú aj signály, ktoré má vyslať táto správa. Pokladáme takisto za dôležité, ale takisto chcem zdôrazniť, že diskusia v priebehu prác e, ktoré sa uberajú pozitívnym smerom, aj tá, pozit- aj tá diskusia bola pozitívna, takže to je všetko. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedkynia. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. Chcem sa poďakovať kolegom, kolegyňam za veľmi dobrú prácu. Súhlasím s tým, čo povedala Anna Mari. Skutočne ide o veľmi dôležitú správu, pretože ide o to, ako vlastne my zlepšíme vlastne tú reguláciu vnútorného trhu to znamená, ako by sme teda spravili to, aby fungoval ešte lepšie. Ja si myslím, že tu boli už určité také mm, detailné diskusie k tejto správe. Chcem sa poďakovať za to spravodajkyni. Chcem sa poďakovať za skutočne veľké úsilie v snahe zosúľadiť jednotlivé názory za jednotlivé politické skupiny. Bola to dlhá cesta, bolo to komplikované, trvá to už od aprílu. A myslím, že už máme teda spoločnú živnú pôdu pre takú podporu tejto správy a uvidíme, či teda SND to takisto podporí. Vlastne po tých záveroch e, z zasadnutia tieňových spravodajcov dnes do poludnia, kde vlastne sa prerokovali posledné kompromisy, tak by som vlastne chcela stiahnuť tri pozmeňujúce návrhy v mene ALDE a tieto pozmeňujúce návrhy vlastne navrhujú, respektíve tam ide o zrušenie odseku 3 4 a 6 a to je pozmeňovací návrh 135, 137 a 140. Tým, že sa vlastne stiahnu tieto pozmeňujúce návrhy, tak dúfam, že takto zabezpečíme, že vlastne tie kompromisy sa príjmu. Je tu ešte jedna problematická vec, ktorú by som chcela spomenúť. ALDE bude hlasovať za správu ako výsledok roku ako správu, ktorá vzýšla z tých rokovaní, ale chcem povedať, že vlastne na tých prvých rokovaniach ešte v apríli, kde sme boli, tak tam máme ešte určité pochybnosti ohľadne toho, či výbor Júri takúto správu vlastne pustí do plenárky. Táto správa ešte stále sa venuje väč- v odsekoch eh, otázkam, ktoré vlastne zaspadajú do výsostného portfólia a chcem to zdôrazniť ešte predtým, teda než sa táto správa príjme za teda náš výbor, za výbor IMKO. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za to, že ste to takto objasnili. To znamená, budeme hlasovať o jednotlivých kompromisoch, v jednotlivých odsekoch a nebudeme rokovať o vypustení. Ďakujem pekne za takéto objasnenie. Denis de Jong je tu za GUE, ale momentálne sa tu nenachádza a za zelených tu nemáme takisto nikoho. Máme ešte niekoho, kto by bol prihlásený. Pani Grapíny, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela povedať, že táto správa je veľmi dôležitá, ale vzbudzuje aj mnohé obavy. Je to veľmi dôležité, ako sa na to pozeráme. Ide naozaj o zlepšenie právnej úpravy jednotného trhu. A ja som predložila viacero pozmeňujúcich návrhov. Chcem sa poďakovať aj pani spravodajkyni, aj teňovým spravodajcom. Niektoré moje pozmeňujúce návrhy boli zakomponované do kompromisného návrhu, nie úplne všetkým. A teraz chcem poukázať na jednu možno takú všeobecnejšiu vec. Myslím si, eh, že niektoré veci ohľadom zlepšenia fungovania jednotného trhu by do správy mali byť zakomponované a práve preto som predložila 133. Nič sa nenachádza v správe ohľadom eh, vzťahov eh, vo vnútornom trhu, ako postupujeme pri právnej úprave a a ako um, sa staviame voči konkurencii uh, s tretimi krajinami. Máme tam um, zastúpených uh, aj podnikateľov, malé stredné podniky, s ktorými ja uh, denodenne toto prejednávam a oni hovoria o hospodárskej súťaži s výrobkami, ktoré pochádzajú z tretich krajín. Takže naozaj by som bola veľmi rada, ak by sme odhlasovali aj tento pozmenujúci návrh. A Kristel povedala ešte jednu dôležitú vec. Nemali by sme hovoriť iba o nejakých všeobecných nákladoch, mali by sme hovoriť o dodatočných nákladoch, o nákladoch, ktoré potom sa pretavia aj do samotnej ceny výrobkov. Pokiaľ ide o môj pozmeňujúci návrh 169, tam som upresnila, že ide o, dodatočné náklady, pretože máme tam potom aj e, tie náklady, ktoré sú potrebné, ktoré sú nutné. Čiže myslím si, e, že toto musíme jasne odlišovať, tieto dva typy nákladov. E, rovnako v ďalšom pozmeňujúcom návrhu 153, môj pozmeňujúci návrh, máme tam pozmenujúci návrh, ktorý sa týka znenia v tom pôvodnom texte hodnotenie dopadu musí byť podložené. Ja si myslím, že je to vtedy dobre podložené, ak tie veci môžeme vyčísliť pretože v, inak to nie je opodstatnené, nie je to solidné. Čiže niečo, čo si môžeme overiť, informácie, ktoré si môžeme overiť, pretože v praxi som sa stretla s prípadmi, kedy to nebolo možné. Z našej strany musíme vynaložiť čo najväčšie úsilie, aby výbor Júri schválil našu správu, pretože je potrebné eh, vylepšiť eh, legislatívu, pokiaľ ide o jednotný trh. Máme tu takmer 200 pozmeňujúcich návrhov, naozaj sme na tom veľmi tvrdo pracovali z viacerých politických skupín, všetci kolegovia, čiže ide eh, pre náš výbor o veľmi dôležitú správu. Ďakujem. Would anybody else like to? Chce sa ešte niekto iný prihlásiť k tejto diskusii? Budeme hlasovať zajtra, takže myslím, že kompromisy sú už takmer vo finálnej fáze, takže ak pripomienky pani Grapíny sa majú zapracovať, tak jednoducho sa to musí urobiť čo možno najrychlejšie. Anlín, nech sa páči, chceš sa vyjadriť? Ja nemám niečo také podstatné, čo by som doplnila. Chceme sa posnažiť e, zapracovať alebo nejako pozrieme sa na to, čo sa s tými pripomienkami dá urobiť, ale myslím teda v spolupráci s tieňovými spravodajcami nerobím to sama a teším sa na hlasovanie zajtra, ako som už povedala vlastne počas môjho príhovoru, tak je veľmi dôležité, aby sme vlastne aj za náš výbor IMKO vyslali jasný signál, že aj my sa chceme v tejto oblasti uberať smerom k lepšej regulácii. Výborne, vynikajúce, takže môžeme sa potom zatra dať do hlasovania. Trochu sme predbehli program, takže rečnička hovorí bez mikrofónu. Let's see if we can take takže rečnička hovorí bez mikrofónu. Why does this microphone keep switching itself on? Prečo sa tento mikrofón stále vypína? Pretože som na ňo niečo položila. Prepačte. Je to skutočne ťažké, pretože ja som praváčka, je to na ľavej strane a stále mi hovoria, aby som používala tento mikrofón, takže sa ospravedlňujem. Máme tu teda rečníkov, alebo máme na nich počkať? Takže počkáme teraz 10 minút, aby sme sa uistili, že každý mal možnosť prísť na to zasadnutie vtedy, kedy to bolo na programe. Ďakujem pekne. spoiler.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

povedať.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 Okay, um, ladies and gentlemen, I... Dámy a páni, myslím si, že by sme mali začať. A prosím, upovedomte spravodajcu pre bod číslo 7 už teraz, že jednoducho asi sa k tomu dostaneme skôr. Budeme počuť prezentáciu za komisiu o colnom kódexe únie. Ide o návrh delegovaného aktu. Európsky parlament a rada boli informovaní 21. augusta a dátum tejto informácie budem citovať, e, berúc do úvahy letné prázdniny, ktoré sa skončili 20. augusta. Ja neviem teda, kto to odsúhlasil, ale e, asi teda takto to napísali, ale potom začal jednoducho čas plynúť, kde sa zrazu už uvádza, že tento delegovaný akt vstúpi do platnosti iba ak nebudú pripomienky vyjadrené zo strany parlamentu alebo rady v dvoch mesiacoch, to znamená do 21. októbra, a potom ešte budú ďalšie dva mesiace, kde budeme môcť toto prerokovať. A doteraz vlastne žiadna politická skupina nevyjadrila žiadne pripomienky alebo námietky a pokiaľ ide o e-mail z 20. septembra, Spravodajca k tejto téme odporučil koordinátorom, aby rýchlo podporili tento delegovaný akt. Európska komisia urobila ústupky a v niektorých bodoch nebola ambiciózna dostatočne. Snažili sme sa skutočne urobiť, čo sa dalo. Chcem sa poďakovať pánovi spravodajcovi za to, že vlastne sa to že sa vlastne spomenulo, že to nebolo dostatočne ambiciozne v takej miere, ako by sme to boli chceli, ale ja teda viem, že sa na tom pracovalo veľmi a teraz by som rada dala slovo komisii. Suzan dostane slovo. Suzan, nech sa páči. Uh, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, dobré popoludne želám. Ďakujem za tie úvodné slova ohľadne toho, že o čom hovoríme. Ako istotne viete, colný kódex únie bol prijatý zo strany Európskeho parlamentu 9. oktobra roku 2013 a vstúpil do platnosti 30. oktobra roku 2013, avšak toto ustanovenie bude v platnosti od mája 2016 v snahe zmodernizovať celnú kontrolu a jednoducho zabezpečiť harmonizovaný a zoštihlený postup v tejto oblasti, ktoré by mali byť uplatnené v rovnakej miere vo všetkých 28 členských štátoch. Jedna z hlavných, vlastne jeden z hlavných dôvodov pre tento celný kódex unijný a prečo bol prijatý, bol vlastne ten dôvod, aby sme zharmonizovali a zoštíhlili tie procesy vo všetkých 28 členských krajinách na to, aby sme umožnili obchod, aby sme tu skutočne mali manevrovací priestor. Na to, aby sme implementovali tento kódex, tak máme tu delegovaný akt, to je práve ten, o ktorom hovorím, a implementačný akt, ktorý musia byť prijaté včasne na to, aby sa mohol implementovať celný kódex únie. Predovšetkým na to, aby sme zabezpečili dostatočný čas pre členské štáty, ale aj pre obchodné zúčastnené strany na to, aby sa pripravili na implementáciu. To sa vlastne týka aj aktualizácie, respektíve implementácie viacerých systémov IT. To znamená na jednej strane na úrovni Európskej únie, ale na druhej strane aj vo jednotlivých členských štátoch. Národné systémy musia byť rozmiestnené, spustené, rozvinuté a takisto aj obchod ako taký musí sa na to pripraviť. Tento kódex a delegovaný akt, ktorý sa toho týka, bol prijatý 28. júla zo strany komisie a bol už predložený parlamentu a aj rade na to, aby sme začali dvojmesačné obdobie kontroly. Chcela by som zdôrazniť, že máme, že teda sme zaangažovali Európsky parlament, jeho predstaviteľov, vlastne pokiaľ ide o prípravu tohto delegovaného aktu, niekedy sa teda zúčastnili tých stretnutí expertnej skupiny a takisto sme predchádzajúce verzie tohto delegovaného aktu sme sa o ne podelili s parlamentom, mali sme tu stretnutia, zasadnutia, teda či už s poslancami alebo s pánom Žuvánom a takisto aj predstaviteľov obchodnej sféry, na to, aby sme vysvetlili tie pravidlá a prediskutovali to, kde by sme mohli zájsť ešte trochu ďalej, alebo vysvetliť aj dôvody, prečo sme nemohli ísť ďalej. Myslím, že pán Žovan právom uviedol, že musíme urobiť ústupky a že vlastne v niektorých prípadoch sme neboli dostatočne ambiciozní. Bohužiaľ, ako väčšina tých aktov zo strany Európskej komisie sa vždy snažíme nájsť kompromis medzi jednotlivými prístupmi 28 členských krajín a na to, aby sme vlastne našli také riešenie, ktoré by sa dalo vyvážene implementovať vo všetkých 28 členských krajinách, aby to jednoducho zabezpečilo e, hladký tok obchodu a v niektorých prípadoch vlastne sme nemohli vždy zájsť až tak ďaleko, ako niektoré členské štáty by to boli od nás očakávali, respektíve do takej miery, ako by si to možno obchodná sféra predstavovala. Toto sa týka konkrétne práve pokiaľ ide o zjednodušenia obchodu, zjednodušenia obchodovania, kde sme nemohli teda zájsť až tak ďaleko, ako by si to boli niektorí želali, ale toto je jednoducho stály proces a my sme presvedčení, že budeme spolupracovať s členskými krajinami, ako aj parlamentom a obchodnou sférou, aby sme teda zašli ešte ďalej, aby sme vyvinuli e, lepší, zjednodušený proces a postupy. Toto je teda jeden z dôvodov, prečo sme spustili ten proces, aby sme tu mali skupinu pre projekt ohľadne zjednodušených postupov, kde sa vlastne budú zaangažované do toho všetky členské štáty, ale aj zúčastnené strany, ako aj patričné služby Európskej komisie na to, aby sme zabezpečili to, aby sme našli tú vyváženosť medzi kontrolou a ochranou na jednej strane, ale aj určité zjednodušenie a zlepšenie obchodu na strane druhej, aby sme jednoducho sa odchýlili toho prístupu transakcií skôr takému systémovému prístupu na čo ešte jednoducho čas nedozrel, ale možno v najbližších 5 rokoch, myslím, že budeme mať možnosť zaznamenať ďalší pokrok. Prečo vlastne spomínam to obdobie 5 rokov v budúcnosti? Pretože väčšina tých ustanovení, ktoré uh, boli relatívne ťažké na to, aby sa doladili a sfinalizovali, tak to závisí od disponibility takých IT systémov a vlastne tieto systémy sa budú rozmiestňovať a spúšťať v štádiách a celkový systém, to znamená všetky tie systémy, ktoré sú potrebné na implementáciu tohto colného kódexu únie, tak to bude k dispozícii až na konci, teda do roku 2020. A vlastne vtedy sa nám už podarí zájsť trochu ďalej, tak ako to bolo naznačené zo strany pána Živana a budeme mať už taký zjednodušený proces tejto oblasti. A jedna z otázok, ktorú možno sa takisto môžete spýtať, je teda otázka týkajúca sa rozdielnosti medzi súčasným delegovaným aktom a predchádzajúcimi verziami, ktoré už sme parlamentu poskytli. Naše právne služby prešli cez tie delegované akty, cez tento delegovaný akt skutočne veľmi detailne, aby sme urobili všetko preto, aby jednoducho parlament podporil každé jedno ustanovenie. A pokiaľ ide delegovaný akt samotný, tak vlastne tie zmeny sa týkajú takého zosúladenia textu s požiadavkami správneho hľadiska s parlamentom a to vlastne viedlo potom k vypusteniu niektorých odsekov, niektorých ustanovení na jednej strane a v niektorých teda prípadoch pretože nejde tu iba, iba o parlament, pretože to jednoducho by predstavovalo určitú duplikáciu, pokiaľ ide o colný kódex. A paralelne s týmito delegovanými aktami pracujeme aj na implementačnom e- akte, ktorý je vlastne momentálne prediskutovávaný na úrovni členských štátov a chcela by som povedať teda, že je skutočne e, prínosný v tom zmysle, aby sme zabezpečili, pretože to je jeden z cieľov, aby sme zabezpečili, že oba akty, tak delegovaný ako aj implementačný, ak, eh, aby tieto jednoducho mohli byť zavádzané, zverejnené, delegovaní samozrejme po odsúhlasení rady a parlamentu a implementační zasa po odsúhlasení zo strany členských štátov, ale chceme, aby oba akty jednoducho boli zverejnené súčasne. Ako istotne by ste súhlasili so mnou, ide tu o hlavne pre expertov, colných expertov, aj neexpertov, sa to dosť ťažko chápe, sa chápu tie ustanovania delegovaného aktu bez toho, že by tu bol zabezpečený prístup k implementačnému aktu a vlastne aj pokiaľ ide o colný kódex samotný. Počas tých diskusí, ktoré sme tu mali a sme si vlastne všimli pri predchádzajúcich diskusiách, že niektoré z tých ustanovení, ktoré vlastne vzbudili určité obavy zo strany predstaviteľov obchodnej sféry, tak to bolo skôr to, čo sa týkalo konkrétne požiadaviek ohľadne údajov, teda včas, často to súviselo predovšetkým, pokiaľ je disponibilitu údajov. A v tomto ohľade si myslím, že sme sa snažili teda zabezpečiť to, aby iba tie údaje, ktoré sú skutočne dôležité, boli požadované. A takisto sme sa snažili, aby sme zabezpečili dostatočne dlhé obdobia, pokiaľ ide o prípravu, Ako si pamätáte, boli tu určité diskusie ohľadne prípravy týchto údajov, teda vopred, ktoré sa dostávajú alebo vstupujú do Európskej únie a vychádzajú z jej hraníc tak to vlastne bolo hneď po, e, ešte v roku 2002, kde sme mali prvý pozmeňujúci návrh e, ohľadne unijného kódexu. Bolo to potom novelizované v jednotlivých členských krajinách a potom to vlastne bolo aktualizované aj na úrovni medzinárodných zvolených organizácií a takisto aj v Spojených štátoch amerických a vlastne z tohto dôvodu sme zosúladili naše požiadavky ohľadne údajov s medzinárodnými požiadavkami, ale tieto dodatočné údaje nebudú požadované z obchodnej sféry predtým, než vlastne patričné IT e, systémy sa nespustia a neaktualizujú. To znamená, že v väčšine prípadov to teda nebude pred koncom roku 2019 a v niektorých prípadoch teda až v roku 2020, keď vlastne tie IT systémy budú už fungovať. A takisto by som chcela uistiť členov parlamentu, ale takisto aj členské krajiny a predstaviteľov obchodnej sféry, že to, ide tu o proces, ktorý stále sa vyvíja a že jednoducho pracujeme ďalej na zjednodušovaní e, obchodných, teda v obchodnej sfére a takisto je jasné, že hneď ako uvidíme, ako to vlastne bude aplikovateľné, pokiaľ ide o prax, tak hneď e, zoberieme do úvahy aj obavy, ktoré vyjadrujú členské krajiny alebo obchodní partnery a ak tu bude potreba zabezpečiť e, úpravu legislatívy, tak to urobíme tak, ako sme to vlastne urobili aj v minulosti, pretože obchodná sféra sa stále vyvíja ďalej, takisto aj IT systémy sa stále vyvíjajú, sú tu potreby iné aj zo strany biznisu, takže už sme opakovane napríklad pozmaňovali colnú legislatívu v predchádzajúcich 30 rokoch a budeme jednoducho pokračovať v tomto aj ďalej. A napríklad včera som sa zúčastnila na rokovaniach rady na pracovnej skupine a niektoré členské krajiny uviedli, že ide o dobrý balíček, tak ako to je prezentované a je jasné, že by sme boli zašli aj ďalej, ale že to jednoducho je súčasť toho stále prebiehajúceho procesu. Ďakujem pekne. Can, can I just ask, ja mám otázku pre komisiu, teda predtým, než sa budeme pýtať otázky. Ja som očakávala spoj prezentácii zo strany komisie ohľadne tohto delegovaného aktu a ide tu o napísané vyjadrenie, alebo ide to ústne vyjadrenie. Toto ústne vyjadrenie jednoducho nám pomohlo lepšie pochopiť tento delegovaný. Ak nie som si celkom istá, Pochopila som, že chcete zjednodušiť ten proces, ktorý vlastne znamená, že do roku 2020 budete mať nový počítačový systém. Môžeme si teraz vypočuť niektoré otázky. Ja nie som presvedčená, že som to pochopila lepšie, tú logiku ohľadne toho, čo robíte z toho vašeho vyjadrenia a bola by som teda očakávala prezentáciu za komisiu. Urobíme si zoznam rečníkov. Pani Tu, nech sa páči, pán Žuvan, Dan Dalton, Maria Grapini a Veržine ako tieňová spravodajkynia za SND. Takže iba prečítam vyjadrenie pána Žuvana, ktoré nám bolo zaslané, pretože musí sa zúčastniť stretnutia o digitálnom jednotnom trhu a teda sa ospravedlňuje, že nemohol prísť, ale teší sa, že tu máme finálnu verziu e, delegovaného aktu colného kódexu Unii. Tento finálny dokument je vlastne výsledkom kompromisu medzi zúčastnenými stranami, všetky generálne riaditeľstva, ako aj členské štáty. Európska komisia urobila ústupky. Napríklad tu máme viaceré pravidlá, ktoré boli vypustené, ktoré korešpondovali vlastne toho, čo by bola očakávala obchodná sféra. A v niektorých tých bodoch, tak to vníma pán Šivan, komisia jednoducho nebola dostatočne ambiciozná a zdôraznil, že jednoducho musíme urobiť všetko preto, aby sme našli vyvážený prístup medzi snahou vytvoriť podmienky na vytvorenie konkurencieschopnosti a zjednodušenia obchodných podmienok, ako aj zabezpečili ochranu občanov. Pokiaľ ide o súčasný kódex, ktorý bol prijatý v roku 1992, treba si uvedomiť, že je veľmi dôležité aktualizovať tieto ustanovenia, adaptovať ich na súčasné prostredie, kde vlastne colné úrady fungujú a toto zdôrazňuje pán Žujvan opakovane. Takisto je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že akékoľvek omeškania, pokiaľ ide o príjmanie delegovaného aktu, že by si to vyžadovalo od colného kódexu únie, aby tento bol pozmenený e, na to, aby sa oddialilo jeho, jeho implementácia vlastne. A s tým by sa počítalo dátumu 1. máju roku 2016. A e, ide o veľmi citlivú otázku, pretože vlastne posledná snaha modernizovať colnú legislatívu sa nepodarila kde došlo vlastne k oddialeniu toho modernizovaného colného kódexu únie. A potom takmer po roč, rok trvajúcich rokovaniach a veľkého množstva rokovaní, kde boli formálne a neformálne kontakty na úrovni rekociačných tímov, kde boli aj tieňoví spravodajcovia, komisné služby a jednotlivé zúčastnené strany, tak na základe tohoto pán Živan odporúča posun, pokiaľ ide o toto odporúčanie na úroveň Európskeho parlamentu a rada takisto podporuje túto poslednú verziu delegovaného aktu a súhlasí a odsúhlasí to teda v najbližších dňoch a očakáva, aby parlament odsúhlasil to, čo odporúča pán spravodajca, pán Živan. Ďakujem veľmi pekne. Chcem využiť náš čas na to, aby sme jednoducho mali možnosť predložiť otázky pre komisiu, takže nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem, Viki. No je to trošku frustrujúce, pretože keď sa pozrieme na ten dlhočizný dokument a pozrieme sa aj na čas, ktorý bol venovaný vypracovaniu tohto dokumentu a zrazu tu máme iba takéto veľmi stručné zhrnutie. No a je to naozaj veľká škoda, pretože chcem vyzdvihnúť prácu nášho kolegu spravodajcu, ako aj ďalších tieňových spravodajcov. Oni na tom veľmi tvrdo pracovali a zaoberali sa týmto delegovaným aktom, takže im patrí veľká vďaka. A ďakujem aj komisii. Táto práca, tak ehm, samozrejme do toho boli e, zahrnutí všetci aktéry, všetky zúčastnené strany, aj ehm, e, parlament a vznikol veľmi dlhý dokument, čiže naozaj e, bol potrebný kompromis, aby sme sa dopracovali k delegovanému aktu. Čiže naozaj to si veľmi ceníme a Naozaj je e, škoda, možno ostatní kolegovia si to neuvedomujú, že máme tu niekoľko stovák strán aj ďalších dokumentov a bolo by vhodnejšie mať e, tu také detaľnejšie zhrnutie. V každom prípade ďakujem veľmi pekne e, komisii za túto pracovnú metódu, ktorú môžeme využiť aj v budúcnosti pri ostatných delegovaných aktoch a, a taktiež chcem poďakovať aj všetkým ďalším zúčastneným stranám, ktorí sa zúčastňovali mnohých eh, zasadaní, eh, stretnutí a naozaj sme sa dopracovali k mm, dobrým výsledkom. Takže myslím, že mali by sme eh, prijať tento návrh delegovaného aktu a samozrejme, ja nechcem teraz pochybňovať eh, text eh, komisie, ale možno si iba eh, ozremiť niektoré veci, pretože nemáme tu detailný delegovaný akt, takže nechcem teraz zachádzať do nejakých technických diskusí ohľadom obsahu delegovaného aktu. Myslím, že v budúcnosti budeme mať príležitosť hovoriť o tom s komisiou. A a, chcem sa teda prikloniť e, k tomuto hlasovaniu a schváleniu zo strany parlamentu. Chcela by som vám pripomenúť, že teda vlastne, e, pretože to je komplikované a pretože vlastne už veľa práce tieňoví a vykonali, takže my chceme, aby to bolo predložené zvyšku výboru, aby to tento pochopil a ja si to uvedomujem, ale takisto som očakávala, že komisia by bola schopná nám uviesť prezentáciu, aby sme jednoducho vedeli, že aké sú základy toho, čo chceme, s čím tu pracujeme, čo si vlastne predstavujú pod, to, pod tým zjednodušením pre jednotlivých e, užívateľov. Pán Dalton? I mean, I, I also welcome the implementation of the code. Um... Ide o to, aby sme zlepšili efektívnosť cla colných poplatkov. Ja si robím starosti, pretože prečo máme teraz delegovaný akt e, vyše 100 strán, 200 strán e, príloh, a e, bolo nám to dodané e, koncom leta s trojmesačnou lehotou. Pre nás je to nemožné ako parlament, aby sme naozaj pochopili všetko, čo je obsiahnuté v tomto dokumente. A toto je posolstvo na nás ako na parlament, možno vo všeobecnosti, že musíme zabezpečiť, aby sme vyňali tie kľúčové aspekty z týchto legislatívnych aktov a dali to do základného aktu. A nesmieme toľko veriť komisii, pretože naozaj to poskytuje veľmi veľa voľného priestoru pre komisiu. A ja mám dva problémy, dve obavy, ehm, čo sa týka zmeny tohto delegovaného aktu a ja si myslím, že sú to signifikantné eh, obavy, ktoré môžu mať výrazný dopad na priemysel a spotrebiteľov. Čiže chcel by som trochu podrobnejšie informácie o logike za týmito zmenami a poprvé ide o ostanovenie o colnom prehlásení, kde je de minimis eh, Eh, prach 22 eur. To znamená, že keď prevážate niečo do EÚ, čo má hodnotu menej ako 22 eur, tak nemusíte vypisovať, vyplňovať colné vyhlásenie. To je podľa mňa veľmi také ošemetné. No a v delegovanom akte to komisia zmenila a teraz je to obmedzené na poštových operátorov. Takže eh, eh, expresné podniky, spoločnosti nesmú využívať tento minimálny prach. Čiže ak prejde tento delegovaný akt, tak bude o 17 miliónov viac e, colných prehlásení ročne a všetky budú fungovať pod 22 eur, nebudú podliehať e, dovozným clám za tieto zásielky, colné orgány budú musieť zamestnať oveľa viac ľudí, e, ktoré sa budú musieť zaoberať o 70 miliónov viac žiadosťami. Čiže to e, nemá žiadny, žiadny zisk pre členské štáty ani pre daňových poplatcov v členských štátov. Mne to nedáva žiadnu logiku, takže mám tri otázky k tomuto jednému bodu. Prečo? tam nie je rovnaké zaobchádzanie medzi jednotlivými operátormi, e, prečo sa zmenil ten prach a prečo komisia si myslí, že to musí urobiť zložitejšie, pretože je to stále zložitejšie, aj keď sa stále hovorí o tom, že sa to má zjednodušovať. No aká je tá kľúčová politická otázka, že prečo je to v delegovanom akte? Takže to je môj prvý bod. Druhý bod, tak, takisto signifikantná zmena, pokiaľ ide o popis tovarov, ktoré teraz komisia eh, na ktoré požaduje ten 6 číselný tarifný kód, aby sa, nahradila, aby sa nahradil súčasný popis, ktorý má eh, krajinu pôvodu, adresát a tak ďalej, čo veľmi dobre funguje. No a väčšina z týchto tovarov podľa mňa ten tarifný kód vôbec nie je taký relevantný, čiže opäť to bude veľmi nákladné bude to zahrňať signifikantné náklady, ktoré bude platiť spotrebiteľ a ešte raz daňový poplatca. Bude ťažšie dovážať do Európskej únie a je to v rozpore s pokusmi zlepšovať uľahčovanie e, obchodu. Čiže mám otázku na komisiu. Ako to zjednoduší clá pre operátorov a pre spotrebiteľov, ako aj pre colné orgány a takisto prečo sme neviedli dlhšiu diskusiu o týchto e, výrazných, dôležitých politických otázkach. Ďakujem. Kaja Kanes. Moje otázky sa týkajú skôr implementácie aktu pretože členské štáty príjmu národné usmernenie a relevantnú legislatívu na implementáciu delegovaných aktov a bude to takisto, ako aj spoločnosti budú musieť implementovať zmeny e, v rámci súčasných postupov. Ja sa pýtam, či Európska únia posúdila rôzne kroky a opatrenia, ktoré budú musieť podniknúť členské štáty na to, aby implementovali delegované akty a či komisia toto považuje za dôležité, že tá implementačná lehota je dostatočná na správnu transpozíciu do vnútroštátneho práva, teda pokiaľ ide o delegované akty. A takisto, až delegované akty vstúpia do platnosti, tak je otázka, či sú dostatočne flexibilné, keď sa zdá, že v praxi sa to príliš neosvedčilo. Dennis, did you want to come in on this point? No. Denis, chcel si sa k tomu ešte vyjadriť? Dobre. Takže druhé kolo. Marie Korpiny, Katrin Steiner. Dobre. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja uznávam, máte pravdu. Naozaj je potrebné si položiť otázku, prečo tá prezentácia bola tak stručná. A okrem toho ešte ďalšia vec. V oktobri 2013 ja som e, nebola v Európskom parlamente, keď sa začalo hovoriť o tejto téme, ale vy ste vysvetlili, e, že delegovaný akt vstúpi do platnosti e, v máji 2016, čiže máme tu pred sebou ešte niekoľko mesiacov a nebolo možné diskutovať o tom predtým. Ešte teraz máme pred sebou niekoľko mesiacov, ako vstúpi do platnosti a týka sa nielen colných správ 28 krajín, ale aj hospodárskych subjektov. Ja keď idem do Rumúnska, tak veľmi často sme my ako europoslanci kritizovaní. Čo tam vlastne robíte? Veď ničomu nerozumiete, neinformujete nás a hospodárske subjekty Podniky musia mať predsa k dispozícii tieto informácie ohľadom colnej správy. Okrem toho ďalšia vec. Vy ste stručne hovorili o tom, že je potrebné zjednodušiť obchod a dopracovať sa k určitej rovnováhe aj pri ochrane spotrebiteľa. Ja sa chcem opýtať, ako môžeme nielen chrániť spotrebiteľov, ale taktiež aj samotný obchod naozaj vyváženým zákonným spôsobom, ako toto budeme môcť overiť. Napríklad cenu, či je správna, alebo či nedošlo k e, falšovaniu výrobkov, alebo krajina pôvodu. Vy ste nám e, toto vôbec konkrétne nevysvetlili ako to bude fungovať, ako tento systém bude vyzerať. Okrem toho ochrana údajov, to je veľmi dôležitá téma, o ktorej diskutujeme v parlamente. A naozaj my budeme potrebovať tie údaje, ktoré sú potrebné, ale pýtam sa, kto bude určovať, ktoré údaje sú potrebné. Čo vy nazývate ako potrebné údaje? Budeme na to potrebovať ešte veľa času. Myslím si, že tomuto sme mali venovať naozaj veľmi detálnu diskusiu, pretože zmena colného kódexu únie pre 28 eh, členských štátov to neznamená úplnú zmenu eh, logiky Máme tu znižovanie nákladov pre hospodárske subjekty, pre spotrebiteľov a musí tu byť aj určitá bezpečnosť. A okrem toho to musí mať veľmi pozitívny dopad na vnútorný trh. Môžem vám povedať, e, že ja som pracovala v textilnom priemysle, pracovala som so zamestnávateľmi a ja som e, mala v rukách množstvo sfalšovaných dokumentov, e, sfalšované značky, aj rôzne daňové dokumenty, ktoré boli sfalšované. Čiže naozaj e, colný kodex únie to nebude iba také zjednodušenie. V rovnakom čase musíme sa dopracovať k etickému obchodu, ktorý bude vyvážený e, na trhu únie. Čiže opäť máme pred sebou ešte nejakých 7 mesiacov, kým tento e, delegovaný akt vstúpi do platnosti a mm, musíme to určite e, lepšie využiť. A ako to môžeme schváliť? Vy ste hovorili aj o e, rôznych e, aktoch uplatňovania a implementačné akty, colný kódex únie, možno, možno viacerí kolegovia sa s týmto už e, stretli, ale v podstate e, ten posledný akt, e, ktorý tu máme, tak ten vyšiel a v podstate istým spôsobom zmenil obsah colného kódexu únie delegovaného aktu, ktorý bol schválený v roku 2013 a to nie je možné. Čas nás tlačí a myslím si ešte pred vstupom do platnosti musíme urobiť veľa práce. Ďakujem. Catherine Styler. Catherine Styler. Ďakujem. Chcela som len niečo upresniť, ak s tým súhlasíte. Poprvé, budeme, rozhodnú, budeme musieť rozhodnúť, či chceme viac času. A po druhé, keď sme sa dohodli na colnom kodexe, čo bolo dávnejšie. Vedeli sme, že pôjde o reformy, že tam pôjde o konsenzus, o tom sme diskutovali vo výbore. A ja si myslím, že tá logika, pokiaľ ide o digitalizáciu, tak ako ste už povedali, že je to dôležité a všetci s tým súhlasíme, aby to bolo efektívnejšie. Ale momentálne možno máte nejakú infografiku, že či sú člen, členské štáty, všetky členské štáty vlastne updatované ak nie sú, no vieme momentálne, že je to tak trochu výzva. Takisto, či tie systémy sú interoperabilné. Takže toto by sa malo objasniť. Potom ďalšie body týkajúce sa delegovaných aktov, čo už bolo spomenuté. Vidím, že sú tu zástupcovia rady, ale nemyslím, že sa chcú vyjadriť k tomuto, ale ak sa môžete k tomu vyjadriť, tak to by bolo tiež pre nás priaznivé, pretože ja to chápem tak, že tie členské štáty to príjmu a ja sa chcem poďakovať tým mojim spravodajcom, pretože to nie je jednoduchá tematika, je to veľmi zložitá téma, ale takisto ide o e, pri ziskoch, ako bojovať proti podvodom aby spotrebitelia, aby sa mi zabezpečila autentickosť. Čiže je to veľmi zložitá tematika a ja si myslím, že by bolo dobre, keby sme mali k dispozícii čo najviac informácií. Takže ďakujem, e, ďakujem komisii za čas aj za poskytnuté informácie. Ak sa nechce nik iný vyjadriť, tak ja mám otázky. Pretože zdá sa mi, áno, veľa práce, ale Ďakujem pánovi Šuvám. Ale sme tu v zložitej pozícii, lebo vieme, že je tu deadline, je tu lehota 2016, kedy sa má, má začať s implementáciou. Ale zaznelo tu viacero otázok a dôvod, prečo zazneli tieto otázky, prečo máme schopnosť toto trošku viac pochybniť je, lebo niekedy parlament chce lepšie pochopiť e, vplyv, dopad e, sekundárnej legislatívy. Ja to chápem tak, že zmeny colného kódexu alebo zmena colného kódexu má za úlohu zlepšiť a zjednodušiť a zmodernizovať našu schopnosť, e, teda schopnosť našich celých orgánov fungovať s týmito eh, a lepšie eh, fungovať v rámci obchodu. A chcem pripomenúť, že hneď na úvod eh, komunikácie komisie o jednotnom trhu, digitálnom jednotnom trhu sa hovorí o dôležitosti dodávky balíkov, ktorá funguje, ktorá je moderná, ktorá je efektívna. Ale nepodlieha príliš veľkým bremenám. Čiže robím si obavy, preto ste povedali ste, že to bolo popredložené parlamentu 21. augusta a odvtedy som dostala dva veľmi vážne listy od podnikateľských organizácií, ktoré povedali, že toto e, spôsobí ešte dodatočnú, zá, dodatočnú uh, záťaž. Ja sa môžem o tieto listy podeliť, ak si niekto chce prečítať, ale predpokladám, že organizácie ako Express Delivery Service alebo americká obchodná komora. Eh, ja nechcem sa pod niečo podpísať, ak to spôsobí len eh, zbytočné náklady. Práve v čase, keď chceme povedať, že musíme všetko uľahčiť a eh, aby to bolo lacnejšie a nie ešte pridávať dodatočné náklady, ktoré nie sú nevyhnutné. Trošku ma sklamalo. Ja by som bola bývalá rada, keby ste predložili prezentáciu dnes, kde vidno, že je to zjednodušené a kde to znižuje to bremeno byrokratické. Čiže mohli ste vysvetliť, že o čo tam ide. Predovšetkým otázka, ktoré mi boli pred, otázky, otázky, ktoré mi boli predložené, či ste analyzovali, kde sú tie dodatočné bremená, tá dodatočná dôležitosť treba naozaj pochopiť. body týkajúce sa do, do, dohľadu, 6-ciferný kód. To môže byť veľmi nákladné. Pozreli ste sa na implementačné náklady toho? je tu otázka o zástupcovi, o colnom zástupcovi. To je v podstate akadová, akákoľvek osoba bude mať e, práv, právnu právomoc. Je tu otázka rovnakých e, podmienok pre všetkých medzi jednotlivými operátormi. Takže aký bol zámer? Voľný pohyb tovarov v rámci Európskej únie, aké sa vytvárajú bariéry. Potom je otázka, či kto vlastne musí vyplňať to colné prehlásenie, to mi nebolo celkom jasné. Čiže ja predpokladám, že e, ešte by nám toho komisia mala veľa vysvetliť, ale než by som sa ja teda vedela rozhodnúť, tak by som chcela odpovede na niektoré E, otázky, ktoré položili podnikateľsky e, zainteresované strany. Ja si myslím, že komisár chce povedať niečo podobné. Myslím, že ani komisár by nechcel, aby sa potom podniky stiažovali, že, je to, e, že to spôsobuje nadmernú byrokratickú záťaž alebo administratívnu záťaž, takže na toto by ste mohli odpovedať. Would you like to come back? Chcete niečo povedať? Um, yes, of course. Uh, I apologize if... Ja sa ospravedlňujem, ak som neposkytla dostatočné deta- dostatok detajlov. Ide o to, že som nechcela príliš míňať váš eh, cenný čas. A bolo nám povedané, že budeme mať na to vysvetlenie maximálne 5 minút. Ja absolútne chápem vaše obavy, pretože je pravda, že náš hlavný cieľ je táto legislatíva a je to balík. Delegovaný akt je len súčasťou eh, tohto balíka, ktorý sa vytvára spolu s vykonávacím aktom a s celým balíkom, ale ide o zabezpečenie eh, zjednodušenia, ale takisto, aby colné orgány boli efektívnejšie a aby sa uľahčil obchod na jednej strane, ale zároveň je potrebné poskytnúť eh, dostatočnú podporu občanom. A hlavný nástroj na toto je automatizácia, ako sme už poukázali Ide o to, aby údaje boli k dispozícii vopred, aby bola možná analýza rizika e, tovarov ešte predtým, než vstúpia alebo než odídu, než opustia teritorium Európskej únie. Aby sme mali tieto otázky pod kontrolou. Je to na jednej strane na e, tých, žiadosť tých obchodníkov, pretože oni chcú vedieť, kedy bude ich tovar kontrolovaný, ale potom na druhej strane to umožňuje celým orgánom aby tie obmedzené zdroje e, mohli koncentrovať. Všetky členské štáty musia obmedziť e, zdroje, ale ide o to, aby bola aj k dispozícii analýza rizika a lepšie kontrolné metódy aby mohli skoncentrovať e, tento malý počet zdrojov na rizikové zásielky. To je jedna vec, ktorú chcem spomenúť v tejto súvislosti, ešte než zareagujem na niektoré z otázok. jeden eh, z hlavných výdobytkov balíka UCC, a není to obmedzené len na delegovaný akt, je to, že je tu harmonizovaný prístup, to znamená, že tu budú rovnaké podmienky pre všetkých, pre všetky členské štáty. Pretože colné orgány budú využívať ten istý systém IT a budú voliť ten istý prístup, pokiaľ ide o povolenia a rozhodnutia, vychádzajúc z tých istých e, požiadaviek na údajov a tie prijaté rozhodnutia budú tie isté. Čiže bude rovnaký prístup vo všetkých členských štátoch. Nie, že by členské štáty boli konali inak v minulosti, ale Ide o to, aby sa e, tie požiadavky nejak zlepšili, pretože sú to tie isté požiadavky. Ide o to, aby e, sa zabezpečilo, že rozhodnutia budú efektívnejšie, pokiaľ ide o povolovanie a kontroly Skrátka, aby to bolo efektívnejšie, bola tu jedna otázka <clears throat> ohľadom toho, ako má komisia zabezpečiť, e, aby členské štáty postupovali dostatočne rýchlo, aby e, mali tie relevantné systémy. Toto sa bude diať prostredníctvom toho. Je tu viacročný strategický plán a všetky e, projekty a systémy v oblasti IT ktoré sú v údržbe komisie pre členské štáty už niekoľko rokov, aby sa zabezpečilo, že sa všetci uberajú tým istým smerom. V rámci colného kódexu Je to pracovný program s veľmi konkrétnymi lehotami, pokiaľ ide o každý z týchto systémov a je to výročný pracovný program. Kolegovia začali, aby sa zabezpečilo, že tie lehoty budú splnené pretože lehoty pre jednotlivé systémy IT sú zakotvené v tomto pracovnom programe, nie e, priamo v celom kodexe únie, pretože myslím, že každý, e, ktorého sa to týka, si bol vedomý toho, že by bolo nebezpečné stanovovať lehoty, pokiaľ ide o vývin IT priamo v celom kodexe únie, pretože ako všetci vieme, je to veľmi nákladné ale takisto sa to veľmi vyvíja. Aktualizácie IT systémov e, stoja veľa a nie je to naplánované e, v rámci nejakého krátkeho času. Preto e, pracovný program Colného kodexu únie stanovuje konkrétne lehoty, konkrétne kroky, aby sa to finalizovalo. Posledný systém bude k dispozícii e, koncom roku 2020. No a spoločne s tým komisia pracuje aj s 28 členskými štátmi na vnútroštátnych systémoch, pretože tu máte mix. Sú tu e, unijné systémy, ale sú tu aj vnútroštátne systémy, ktoré musia byť e, ešte rozpracované vo všetkých 28 členských štátoch v súvislosti s niektorými ustanoveniami a je tu malá skupina, ktorá zahrňa všetky členské štáty. No a ide o to, aby sa zamerali na všetky tieto národné systémy, aby zabezpečili, že sa všetci uberáme tým istým smerom a že všetci budú pripravení, keď už na to príde čas. Ďakujem Viem, že je to pre vás nové, ale veľmi ste nám pomohli, aby sme všetci pochopili, čo sa tu deje. Ja by som bola rada, keby všetko, čo ste povedali, aby ste to mohli zapísať, aby sme mohli vysvetliť, prečo sa snažíme to zjednodušiť. Niektoré z tých otázok, ktoré sme nastorili my, plus zainteresované strany mimo, tieto otázky musia byť zohľadnené, čiže možno by sa o tom dalo diskutovať. V oktobri je ešte na to nejaký čas, ale budú tu aj iné témy. A ešte dnes budeme diskutovať s koordinátormi, aké ďalšie body chceme zohľadniť. Vieme, že je to zložité. Ešte raz ďakujem všetkým, ktorí tu boli. Ale myslím, že je skutočný dôvod, prečo tento parlament má právo, eh, prečo chce niečo, niečo pozastaviť a diskutovať o tom. Takže aj toto súvisí s tou kompletnou implementáciou. Takže ak nemáte žiadne výhrady, aby niečo z toho, čo tu dnes bolo povedané, bolo nejakým spôsobom koherentne zachytené a aby sme mali konkrétne odpovede na otázky. šesťčíselný číselný kód eh, poštoví operátori versus iní operátori, či je to možno len preklep. Otázka ohľadom implementácie. Toto všetko by bolo veľmi nápomocné. Dobre. A budeme musieť prijať rozhodnutie. Ďakujem. Um, ďakujem. Eldiko príde, prišla trošku skôr a ostala s nami. Ďalší bod na programe je bod 7. Ildiko Galpenčes, eh, stanovisko Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík, plnenie priorít na rok 2015. Ešte raz ďakujem za vašu prácu. Takže dávam slovo rovno spravodajkyni. Vážení kolegovia, ďakujem veľmi pekne. Naša dnešná diskusia nás priviedla k ukončeniu práce na tejto otázke. Zajtra o tom budeme hlasovať. Samozrejme, v tejto oblasti sme veľmi zvyknutí na krátke lehoty. Mali sme k dispozícii veľmi málo času a dosť nabitý program. Ale všetko sme stihli a splnili. Dnes chcem predstaviť pozmenujúce návrhy a kompromisné návrhy. O prioritách sme hovorili už veľmi dlho, hovorili sme o cieľoch a nechcem to tu teraz opakovať. Mali sme tu 54 pozmenujúcich návrhov, ktoré sa ku mne dostali a e, potom bolo vypracovaných 6 e, hlavných kompromisných návrhov. Takže oni veľmi dobre e, doplňajú samotné stanovisko, návrh stanoviska a odzrkadľujú môj pôvodný text. Som teda veľmi rada, že môžem podporiť väčšinu kompromisných návrhov. Avšak ehm, vidíme, že národné odporúčania ešte stále spôsobujú problémy niektorým kolegom a vidíme, že pokiaľ ide o implementáciu pravidiel a štatistické údaje, tak aj v tomto prípade sa stretávame s určitými problémami. Takže inými slovami, v podstate to iba e, odzrkadľuje e, našu nedostatočnú e, schopnosť plne vyťažiť z potenciálu a rastu. Okrem toho, financovanie to spôsobuje ďalšie problémy, predovšetkým pri malých stredných podnikoch. Ja sa na to teraz pozriem z takého celkovejšieho, komplexnejšieho hľadiska. Nechcem hovoriť iba o súkromných investíciách. Malé stredné podniky môžeme do nich investovať rôznymi spôsobmi. Bohužiaľ nemôžem tu teraz zakomponovať úplne všetky pozmenujúce návrhy. Hovorili sme okrem toho o kľúčovom potenciáli. Niektorí kolegovia nechceli hovoriť iba e, o trhu služieb, ale nechcem dnes otvárať ani túto diskusiu. Pri predchádzajúcich e, e, rozprávach sme sa už zhodli na tom, že ak eh, veci unáhlime, tak ich eh, nie vždy vylepšíme. Ak sa budeme eh, bezhlavo ponáhľať, tak to neprinesie žiaden pozitívny výsledok. Ale je tu zo pár pozmenujúcich návrhov, ktoré budú mať veľmi veľký vplyv na hospodárskú stránku a možno aj zmenia našu víziu. Ja som sa obrátila na pána Rozetyho z Ekonu a zhodli sme sa. V podstate sme sa zhodli na tom, že sa budeme orientovať hlavne na tie kompromisné návrhy, ktoré sú v kompetenciách nášho výboru IMCO a máme tu niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré neboli bohužiaľ zahrnuté do kompromisu, pretože nespadali do e, danej tematiky, takže tieto pozmeňujúce návrhy nebudem môcť podporiť a budem hlasovať proti ním. Takže vo všeobecnosti, pani predsedníčka, myslím si, e, že na všetky otázky sme už zodpovedali. Chcem sa podakovať e, tieňovým spravodajcom za výbornú spoluprácu a som veľmi rada, že budem môcť zareagovať aj na vaše pripomienky alebo prípadné otázky ešte pred hlasovaním zajtra ráno. Ďakujem. Excellent, thank you. Vynikajúce, ďakujem. Social. Gutierrez Puerto. Sí, gracias, presidenta, y también muchísimas... Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Mm, ďakujem veľmi pekne aj eh, spravodajkyni za vykonanú prácu a za to, že je otvorená dialogu. Je pravdou, eh, že máme tu takú novú metódu, posielame si maily a prostredníctvom toho sme sa dopracovali aj k eh, dohode medzi spravodajkyňou a tieňovými spravodajcami. Takže vypracovali sme dobrú správu a Naozaj stále tu máme takúto myšlienku, že e, výbor e, pre hospodárske záležitosti e, sa k tomu musí vyjadriť a na základe toho my upravujeme naše pozmenujúce návrhy. No ja chcem povedať, že nemôžeme do nekonečna považovať vnútorný trh ako iba niečo vedľajšie, pokiaľ ide o hospodárske riadenie. Nie, máme tu naozaj odborníkov a je veľmi dôležité, aby sme implementovali aj smernice, ktoré tu máme na vnútornom trhu, aby sme tu mali aj digitálny trh a tak ďalej. A toto všetko, čo je považované iba za niečo dodatočné, také dodatočné doplnkové pozmenujúce návrhy, tak mne toto prekáža. Je pravdou, že najlepším spôsobom ako to vyriešiť je podporiť veľmi dobrú správu aby to podporil aj výbor pre hospodárske záležitosti. Ja si myslím, že sa uberáme touto cestou a veci sme tu iba nenakopírovali, neopakujeme tu to, čo sme už mali v minulosti, ale naozaj e, sme sa detálne pozreli na odporúčania jednotlivých krajín, pozreli sme sa aj na novinky, porovnaní s tým, čo bolo v návrhoch komisie a naša správa toto všetko odzrkadľuje. Týka sa to aj európskeho semestra a všetko, čo v tom bolo zahrnuté. No a pokiaľ ide o diskusiu, ktorá tu prebieha so spravodajkyňou, máme tu smernicu pre služby, a ja súhlasím so spravodajkyňou, um, nemali by sme tu teraz opätovne otvárať diskusiu o tejto smernici. Zatiaľ nevieme ani parlament, ani členské štáty, kam presne až chceme ísť. Nehovoríme tu teraz o tom. Hovoríme o tom, že smernica pre služby tak eh, hlavne v tomto prípade sa snažíme eh, vyrovnať veci v teréne, než došlo k nejakému hodnoteniu ani k boli zo strany všetkých členských štátov. Takže máme tu túto smernicu pre služby, ale ešte stále tu nie je eh, rovnocennosť, pokiaľ ide o práva a povinnosti Takže nechcem teraz otvárať diskusiu o tejto smernici, ale mali by sme sa pozrieť na niektoré aspekty, ktoré mali byť transponované v členských štátoch a, a pozrieť sa na realitu. Bohužiaľ, tento bod nebol dobre zohľadnený a v podstate máme tu komisiu, ktorá hodnotí jednotlivú implementáciu týchto pravidel v členských štátoch a mala by to robiť presne. Práve preto tu máme pozmenujúci návrh 48 a chceli by sme, aby to bolo podporené, aby sme urobili tým pádom krok vpred. Čiže chceli by sme vylepšiť implementáciu smernice, pokiaľ ide o profesionálne služby. A pokiaľ ide o fiskálnu flexibilitu, tak je pravdou, že pozmenujúci návrh je veľmi komplexný a, a Ide tu o návrh stanoviska a potom výbor pre hospodárske záležitosti sa k tomu vyjadri, ale členské štáty potrebujú určitú mieru marže, aby mohli realizovať eh, veci na digitálnom trhu aj eh, pokiaľ ide o infraštruktúru. Čiže naozaj eh, k tomuto dospejeme iba v prípade, ak povieme členským štátom a komisii, že tu potrebujeme väčšiu flexibilitu, pokiaľ ide o existujúce pravidlá. A tým pádom e, tu budeme mať konkurencieschopné e, štáty, bude tu väčšia efektivita e, pri digitálnom trhu, pri vnútornom trhu. Čiže naozaj toto sú dva pozmenujúce návrhy, ktoré sú pre nás veľmi dôležité. Ešte to treba trošku poupraviť, ale ako sme už povedali, vykonali sme veľmi dobrú prácu a naozaj chcem poblahoželať spravodajkyni. Ďakujem. Ďakujem pekne za EKR. Tieňoví spravodajcovia sa už dostanú do miestnosti o chvíľu. Za liberálov sa chce niekto vyjadriť? Takže vy, počkáme na Kaju a, alebo Denis. Thank you, uh, Vicky. Um, Ďakujem spravodajcovi. Je to ťažká téma pre našu politickú skupinu, pretože vlastne sú zoskupené obavy, ktoré vlastne sa týkajú tej sociálnej dimenzie interného trhu, ale práve pokiaľ ide, o inter, e, pokiaľ ide európsky semester a tie špecifické odporúčania pre jednotlivé členské krajiny. Ja som teda vždy postupoval do posiaľ tak, aby sme to trochu oddelili, pretože tu ide o jednotný vnútorný trh a zastávame názor, že implementácia je dôležitá na to, aby fungoval vlastne vnútorný, takže ja súhlasím, aby sme podporili tieto návrhy, aby sme posilnili postupy, aby sme urobili všetko preto, aby existujúca legislatíva bola efektívne implementovaná. Ale musíme to, ale by sa to teda robilo cez európsky semester, dúfam, že ma teda rozumiete, je dosť ťažké to obhájiť na úrovni uh, eh, GUE. Ja sa teším, že sú tu viaceré pozmeňujúce návrhy, ktoré vieme podporiť, ktoré vie podporiť naša politická skupina, ale predsa len je tu jedna žiado- žiadosť konkrétna a som rád, že uh, pani spravodajkynia je otvorená, pokiaľ ide o návrhy, pretože ja som predložil návrh počas víkendu, a to formou e-mailu za našu politickú skupinu tu ide o skutočne dôležitý pozmeňujúci návrh číslo 14. Nežiadame tam veľa, iba sa odvoláme na chartu základných práv Európskej únie, tej by sme sa mali všetci držať, ako aj dodržiavanie Európskej sociálnej charty e, v tej miere, pokým teda členské štáty ju podporili. A toto vlastne nehovorí až tak veľa, ale vlastne tá, iba sa tu poukazuje na tú právnu situáciu, v ktorej sa nachádzame a spravda kňa tieto prvky jednoducho do kompromisných uzmeňujúcich návrhov nezačlenil tak, ako sme to požadovali, ale ten posledný hlasovací zoznam, ktorý tu máme, je tam mínusko pre tie naše návrhy. Takže my jednoducho ako keby sme sa obratili chrbtom voči tým záväzkom, ktoré členské štáty prijali. Takže sa mi to zdá byť čudné a vlastne ten celkový môj prístup k tejto správe je dosť negatívny, oveľa negatívnejšie, ako by bol mohol byť. Ak sa teda nič nepodporí z našej strany, tak jednoducho budeme hlasovať proti, aspoň ja. Ďakujeme pekne. Niekedy sú pozmeňujúce návrhy, ktoré nie sú odhlasované, nie preto, že by istými ľudia nesúhlasili, ale jednoducho to nespadá do portfólia tohto výboru. Nechcem teraz hovoriť v konkrétnych detailoch pozmeňujúceho návrhu číslo 14 a nie som si celkom istá, či to skutočne má byť zapracované do správy tohto výboru, možno do iných výborov, pretože inak jednoducho uh, by som sa obr- by mi povedal pán Moráš nahnevaný, že jednoducho to je ich E, právo moc vyjadrovať sa k tomu a my to musíme dodržiavať. Takže teraz zostane Kaja slovo a potom ďalej. Ďakujem pekne. V mene Antones by som sa chcela ospravedlniť, pretože jednoducho on ostal v dopravnej špičke a požiadal aby som prečítala tieto body, ktoré sa teda týkajú tejto správy. Predovšetkým chcel sa poďakovať spravodajkyni za vynikajúcu prácu, Takisto chcel sa poďakovať za začlenenie priorit ALDE v kompromisných návrhoch. Takže my podporujeme kompromisné návrhy v tej podobe, aké boli predložené zo strany spravodajcu, ale ALDE takisto musí preskúmať aj tie hlasovania po častiach. A Antones by chcel zdôrazniť, že pozmeňujúce návrhy týkajúce sa existujúcej legislatívy v ohľadne európskeho semestra to je priorita a komisia musí robiť všetko preto, aby členské štáty implementovali európsku legislatívu ohľadne jednotného vnútorného trhu vo všetkých dimenziách, čo sa týka tovaru, servisov, teda služieb, e, energetiky, ako aj digitálneho sektoru. A ak tá potreba nastane, tak jednoducho komisia musí uplatniť aj procesy pri porušovaní postupov, predovšetkým pokiaľ ide o implementáciu patričných smerníc Musíme sa snažiť o to, aby sme mali nižšie byrokratické zaťaženie a musíme vychádzať z e, legislatívy, ktorá už momentálne sa pripravuje a musíme robiť všetko preto, aby členské štáty mohli spolupracovať s hraničným spôsobom. Antones je presvedčený o tom, že jednoducho musíme dať viac práv do ruky jednoduchých člen... musíme dať viacero právomocí do ruky parlamentov jednotlivých členských štátov a komisia by sa mala snažiť, aby jednoducho CSR boli prezentované v jednotlivých národných parlamentoch. Ďakujem. Ďakujeme Ulrike. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chceme sa poďakovať teda spravodajkyni za skutočne veľmi dobrú správu. Kompromisné návrhy ohľadne Európskeho semestra roku 2015 sú pre EKR akceptovateľné vítame to, že vnútorný text sa takýmto spôsobom ďalej rozvíja, že sa tu odborávajú prekážky, ale takisto sú tu určité deficity problematické, napríklad to, čo tu bolo viackrát navrhnuté, tá požiadavka nových finančných zdrojov pre malé a stredné podniky, napríklad pokiaľ ide o kompromisný návrh číslo 5. Súhľadila by som vtedy, keby tu išlo súkromné kanály a zdroje, ale všetky zmeny v tejto oblasti boli zatiaľ odmietnuté, takže tu bude v podstate sa využívať na to verejné zdroje. To sa týka viacero krajín a problémy napríklad, ktoré má také krajina ako Taliansko. Ide tu o tie e, kredity, pôžičky a ide predovšetkým o to, aby jednoducho sme pomohli tým bankovým systémom, aby mohli fungovať lepšie tak na to ľudia nie sú, na toto nie sme pripravení, ako keby sme chceli využívať iba ďalšie nové európske peniaze. To sa nedá podporiť, pretože v Európe skutočne sa musíme vrátiť k určitej zodpovednosti a aj ďalšie návrhy, ktoré vlastne vedú k väčšej centralizácii alebo byrokracii v Európe odmietame. Princíp subsidiarity musí vychádzať, musí byť kľúčový a musíme jednoducho každý návrh ktorý budeme predkladať, robiť v tomto duchu. Iba ak budeme mať e, fungujúcu hospodárskú súťaž, tak jednoducho môžeme vyvinúť ďalšie pravidlá. Pokiaľ ide o samostatnosť e, vzdelávacích systémov, to je pre mňa dôležité. Vieme, že každá krajina má svoje vlastné potreby a požiadavky, pokiaľ ide o kvalitu a obsah e, štúdií a jednoducho kvalita v Nemecku, pokiaľ ide vzdelávanie, sa stále zhoršuje a jednoducho harmonizácia v, tomto, v tejto oblasti bola zlým krokom. A pokiaľ ide o etablovaný duálny systém, ktorý sme tu mali, za ten budeme bojovať aj ďalej a preto vás žiadam, aby ste podporili e, môj pozmeňujúci návrh číslo 26. Vašvo. E, ja by som sa chcel veľmi pekne poďakovať e, spravodajkyni. Chcel by som povedať, že tento text je veľmi dôležitý, pretože európsky semester to je e, v podstate taký základ budovania Európy a hlavne v čase po kríze a ešte v rámci krízy. A úloha komisie, to je priniesť taký doplnok k realite veci a v rámci Európskeho semestra sa na to často pozerajú naši voliči a naši spoluobčania ako také veľké, vysoké čísla, ako niečo, čo musíme rešpektovať bez ohľadu na to, či tomu rozumieme alebo nie. Preto si myslím, že tie kompromisné návrhy sú naozaj vynikajúce a naozaj e, je správne, že ide o kompromisné e, návrhy, že naozaj idú v zmysle e, samotného textu a v prospech tohto textu. Čiže hovoríme o vyzeraní pracovných miest, hovoríme o deficite investícií v rámci EU, či už ide o verejné alebo súkromné investície. A na druhej strane si nemyslím, že chceme ísť príliš ďaleko, ak by sme tam chceli zakomponovať naozaj množstvo aspektov. My tu máme výbor IMKO a IMKO musí do tohto vniesť určitého ducha. A samozrejme, ja chápem veľmi dobre kolegov a máme tu rôzne myšlienky a niektorí spomínajú, že ich pozmeňujúce návrhy neboli zohľadnené, ale chcel by som vyslať také posolstvo, v rámci ktorého by sme boli naozaj e, spojení, zjednotení ako výbor IMCO. Pretože naozaj e, sem, európsky semester je dôležitá vec. V parlamente máme ďalšie výbory, ktoré sa orientujú na makroekonomické veci. My má, tu máme mikroekonomiku. Naozaj orientujeme sa na realitu, na vytváranie pracovných miest a práve preto plne podporujem tento text aj s pozmenujúcimi návrhmi a v takejto štruktúre, akú ju teraz pred sebou máme. Ďakujem. Andreas Schwab. Vielen Dank, äh, Vicky, Frau Vorsitzende. Ďakujem pekne, Vicky, pani predsednička. Pripojím sa k tomu, čo povedal pán kolega Rochefort po tom, čo sme vlastne počuli prezentáciu návrhu tejto správy a dokážem to podporiť. Ja si takisto myslím, že Európsky semester má dôležitú funkciu pre ďalší vývin a rozvoj Európskej únie a eurozóny vo všeobecnosti a že vlastne úloha, ktorú plní výbor pre vnútorný trh, bohužiaľ aj tu v tomto parlamente, zo strany konferencie predsedov výborov je jednoducho podceňovaná. Ja som to takto vždy vnímal. Aj u nás politické skupiny máme viacerých, ktorí si myslia, že dôležité sú iba makroekonomické kritérie, ale ja si myslím, že vtedy, keď vlastne tento diskus s členskými krajinami budeme mať, tak jednoducho si musíme uvedomiť, že musíme s nimi hovoriť o tých témach, kde oni rozhodujú. A makroekonomické riadenie jednoducho v každopáde sa pripravuje na úrovni ministerstie financí, hoci jednoducho európske právo je oveľa širšie koncipované, preto je veľmi dôležité, aby sme aj v tomto roku opäť, a tu apelujem na vás, pani predsednička, chcem požiadať, aby si jednoducho na konferencii predsedov výborov, a dúfam, že tam bude aj pani kolegyna Gepard a aj ja, že jednoducho v našej politickej skupine sa postaráme o to, aby sme získali väčšinu u nás, aby sme jednoducho neboli na konci v takej situácii, že sa budeme musieť uspokojiť s tým, že parlament napíše, že berie na vedomie správu vý, nášho výboru. Je veľmi dôležité, aby jednoducho sme v európskom semestri sa objavili a o toto žiadam, aby ste podporili. Ďakujem. Evelyn Gephardt. Pani Gephardt. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som takisto chcela podporiť to, čo bolo práve povedané. Je to mimoriadne dôležité a my vlastne tu v parlamente sme skutočne mali doposiaľ vždy problémy vo všetkých politických skupinách a to celkom zjavne presadiť to, aby jednoducho tie témy, ktorými prispieva výbor IMKO, že sú jednoducho veľmi mimoriadne dôležité. Toto jednoducho budeme aj opakovane musieť stále zdôrazňovať a aj na konferencii predsedov budeme musieť jednoducho takéto niečo predniesť na to, aby sme jednoznačne dali najavo, že sa to musí brať na vedomie. Ide tu o našu spoločnú úlohu, ktorá sa týka nás všetkých vo všetkých politických skupinách a aj naša politická skupina, to znamená aj my sa jednoducho o to postaráme. Ja viem, že môj kolega Sergio ma v plnej miere v tejto oblasti podporuje a budeme teda sa toho držať aj ďalej. Ďakujem. Ja som rada, že sme si teda mohli vypočuť tieto jednotlivé vstupy a chcem sa poďakovať všetkým za vašu prácu. Chcela som sa vám vyjadriť ešte e, k smernici o službám. Nož, znovu otvárať celú smernicu, to by som nepodporila. Lepšia implementácia, najmä článku 20, to by som podporila. A zaznamenala som, že aj pani Gapa, aj pani Karas vypracovali správu z vlastnej iniciatívy, ktorá bola predložená ako prvý návrh. A tam je to veľmi jasne uvedené. Ide o otázky v súvislosti e, s cenovou diskrimináciou e, podľa článku 30. My máme smernicu o službách a snažili sme sa otvoriť služby na jednotnom trhu a chceme, aby to bolo lepšie implementované a chceli sme sa si objasniť, že teraz by sme to nemali úplne prepisovať tú smernicu, teraz by sme mali pracovať na tom, aby tá smernica bola riadne implementovaná. Čiže k tejto otázke e, súhlasím so spravodajcom. Látszik, hogy a téma nagyon nehéz, és e, nem Ďakujem pekne, áno. Táto mm, diskusia je veľmi komplikovaná, téma nie je jednoduchá a v podstate ťažko sme pracovali aj mm, na kompromisných návrhoch. Snažíme sa ísť naozaj o krok vpred a venovať sa možno aj témam, ktoré nie sú predmetom eh, tejto správy. Ale ja keď som začala písať tento text, eh, tak eh, som si definovala jeden jediný cieľ, aby sme sa sústredili naozaj na, na naše kompetencie a na prácu INKO. Takže súhlasím s pani Gepard. Áno, v súčasnosti je veľmi dôležité, aby sme na našich kompetenciách eh, stávali, ale ak eh, tu zakomponujeme aj chartu, tak to oslabí naše posolstvo a návrh stanoviska. A potom tu máme kolegov, ktorí tu chcú zakomponovať aj ďalšie a ďalšie veci. Ale všetky tieto aspekty tak eh, tie nás potom oddialia od toho hlavného, čo tu chceme povedať, od nášho hlavného posolstva. Máme tu veľmi dobrý text. Ďakujem všetkým, ktorí na ňom pracovali. A myslím si, že jedného dňa eh, budeme toto môcť eh, vypracovať ešte detálnejšie a zohľadniť naozaj všetky názory. A vidím, e, že e, tu kolega ľutuje, že som nezahrnula pozmeňujúci návrh 14 a nie je to preto, že by som bola proti, ale ja v druhom odseku chcem, aby sme tu mali zlepšenie jednotného trhu a aby to bol taký pilier, hlavný pilier. A ako náhle tam budeme do textu niečo pridávať, tak e, oslabíme tento hlavný pilier a naše hlavné posolstvo. Takže kolegovia, dúfam, že ma správne a chápete a bohužiaľ tá 14 mi tam teda nepasuje a naozaj počítam s vami aj pri hlasovaní. Ďakujem pani predsednička. So, thank you very much for that. Ďakujem veľmi pekne a hlasujeme zajtra do poludnia 9.30. Vynikajúce. Nie v tejto miestnosti. Ešte raz vám pripomínam, nie, nebudeme v tejto miestnosti, budeme v budove Jan. Pripomeňte to aj ostatným, pretože to bude zmecujúce. Aká je to miestnosť? 4Q1. 4Q1 v budove Jan. Teraz rečnička nemá zapnutý mikrofón. Mohli by sme upovedomiť koordinátorov, že teraz nasleduje schôdza koordinátorov? Najmä Anna Maria lebo viem, že tam to trošku neprešlo naposledy.